otázka na ústne zodpovedanie. Ide tu o rodový rozmer obchodovania s ľuďmi a pôvodne to vlastne vzýšlo z výboru FEM. Najprv dostane slovo pani Bierder. Nech sa páči, máte 5 minút. Ďakujem pekne, vážený pán komisár, ďakujem za vašu prítomnosť. Ako jedna z pravodajkyň, pokiaľ ide o implementáciu správy, pokiaľ ide o smernicu E, kde sa hovorí o obchodovaní s ľuďmi, tak som rada, že ste medzi nás prišli a sa k tomu vyjadrite. Máme jednoducho dobrú históriu doposiaľ, pokiaľ ide o boj proti obchodovaní s ľuďmi. Napríklad v roku 2011 táto smernica bola z globálneho hľadiska vnímaná ako taký zlatý štandard, pokiaľ ide o túto oblasť, pretože sú tu prijaté rodovo špecifické postupy. Avšak povaha týchto kriminálnych skutkov jednoducho je taká, že nemôžeme vedieť konkrétne o všetkých jednotlivých prípadoch. Eurostat napríklad očakáva, že medzi rokom 2011 a 2012 sú tu odhady, že bolo zhruba 13 tisíc obetí, ktoré boli zaregistrované v 28 členských štátoch. 80% z toho boli ženy. Tieto čísla nezačlenujú zatiaľ veľké počty obetí, ktoré neboli identifikované zo strany orgánov, pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi. Hoci teda čísla sa líšia, sú tu podvedy, Nemôžeme jednoducho si odoprieť tú skutočnosť, že tu ide o rodový rozmer väčšina, 67%, jednoducho ľudí bolo pašovaných práve za sexuálnymi účelmi a 90% z toho boli práve ženy. Tieto čísla poukazujú na to, že akokoľvek dobrá Európska únia, pokiaľ ide o riešenie tejto situácie, nemôžeme zaspať na Vavrino a tento kriminálny čin jednoducho porušuje základné práva, ktoré tu máme a pokračuje naďalej a je skutočne veľmi ziskový pre tých, ktorí ho prevádzkujú. Všetci musíme byť veľmi obozretní a nemôžeme tolerovať e, to, ako postupujú jednotlivé členské štáty a ich úrady. Ako je možné, že tu jednoducho členské štáty nie sú e, postihnuté za to, aké čísla dávajú k dispozícii e, Niektoré štáty postupujú lepšie, niektoré ešte neimplementovali túto eh, smernicu v plnej miere, zaostávajú aký dôkaz ešte potrebujeme, alebo to tieto štáty na to, aby začali konať. Sa, vlády týchto štátov sa zaviazali, že budú konať, aby zachránili obete týchto trestných skutkov. Ako dlho ešte títo ľudia, ktorí vlastne e, sú predávaní ako určitý tovar, musia čakať na to, aby sa dostavila spravodlivosť. Máme tu také informácie, že ľudia, občania chcú, aby sa tento problém vyriešil na koordinovanej úrovni Európskej únii pokiaľ ide o formy násilia proti ženám, tak mali by sme mať určité priority. Priority, pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi, to by mala byť naša priorita. Pokiaľ ide o cezhraničný charakter tejto kriminality, jednoducho poukazuje na to, že musíme odstrániť práve tie základné príčiny a musíme potrestať páchateľov. Ak budeme spolupracovať, tak sa nám to môže podariť. Komisia musí e, konať urýchlene pokiaľ ide o stratégiu pre obdobie po roku 2016, pokiaľ ide o fikorenenie práve obchodovania s ľuďmi. My tu v parlamente držanie týchto návrhov zo strany komisie, aby sme mohli s vami spolupracovať práve pokiaľ ide o riešenie takéhoto obchodovania s ľuďmi. Komisia musí urobiť všetko preto, aby tu bol monitoring a implementácia smernice, ktorá sa týka obchodovania s ľuďmi v každom jednom členských štátov. Budúca práca Európskeho parlamentu v tejto oblasti chce pomôcť komisii. Ide tu o kriminalitu, ktorá je namierená proti tým najzraniteľnejším a títo si zaslúžia väčšiu podporu. Ale nemôžeme postupovať efektívne, ak nebudeme vedieť, aký je stav jednotlivých členských krajinách v súčasnosti. Avšak je veľmi dôležité pripomenúť si, že keď tu my hovoríme o tejto téme tento týždeň, že jednoducho obchodovanie s ľuďmi je jednoducho veľkým biznisom, ktorý zneužíva ľudské práva obeti. Vážený pán komisár, vážená pani predsednička, tešíme sa na spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja vítam pána komisára a dávam slovo pánu Dimitrisovi Avramopulosovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Eh, vážení poslanci a poslanky Európskeho parlamentu, dovolte mi na úvod poďakovať spravodajkyne za to, že sa ujala tejto iniciatívy a predložila túto otázku na ústne zodpovedanie. Poprvé, by som vám všetkým rád poďakoval eh, za konzistentný a úprimný záujem o boj proti eh, obchodovaniu s ľudskými bytostiami a za to, že je to vysoko na programe EÚ. Dovolte mi to povedať jednoznačne a jasne. Obchodovanie s ľudskými bytostiami je o predaji a nákupe ľudí a ich služieb. Obchodovanie s ľudskými bytostiami je vyslovene zakázané v Európskej charte ľudských práv a riešenie tohto problému znamená, dodržiavaniu ľudských práv a základných práv. No a súčasne je to závažná forma organizovaného zločinu, jasne definovaná, stanovená v zmluvách EÚ. Tento odsudenia hodný, táto činnosť by neexistovala bez e, veľkého dopytu, ktorá podporuje všetky formy zneužívania. Ak chceme zabrániť zvyšovaniu počtu e, obetí, ktoré sa stávajú obeťami obchodníkov a prevádzačov, musíme bojovať proti legálnemu, nelegálnemu sektoru, musíme zastaviť prílev. Obchodovanie s ľudskými bytostiami je neoddeliteľnou súčasťou stratégie EÚ a rovnako Európskej agendy pre bezpečnosť. No a skutočne je to jav, ním prepojením na rôzne oblasti politiky v a mimo Európskej únie. Údaje Eurostata ukazujú, že za rok 2010 až 2012 28 členských štátov zaregistrovali 30 146 obetí. 80 z obetí sú ženy. A 70 pašerákov sú muži. 16 registrovaných obetí sú deti, tak chlapci ako aj dievčatá. Údaje dokazujú, že najrozšírenejšou formou zneužívania je sexuálne zneužívanie, 69%, z čoho ženy a dievčatá tvoria drvivú väčšinu obetí. 95%. Viac ako tisíc detských obetí sa stalo obeťou pašerákov na sexuálne zneužívanie. Tieto údaje, alebo tento údaj jasne ukazuje silnú rodovú dimenziu obchodovania s ľudskými bytostiami. A dovolte to povedať jasne. Európska únia uznala, že obchodovanie s ľudskými bytostiami je štruktúrálna forma násilia páchaného na ženách. Závažne obmedzuje schopnosti a možnosti žien mať rovnaké práva a slobody ako muži. Pohlavie zohráva úlohu v každej fáze procesu obchodovania s ľudskými bytostiami, zvyšovaním zraniteľnosti strachom pre zneužitím a ovplyvňovaním efektivity pomoci a podpory. Som rád, že Európska komisia veľa urobila a moje služby vykonávajú ambicioznú prácu. Týmto smerom máme komplexný právny a politický rámec, ktorý sa riadi smernicou EÚ na boj proti nelegálnemu obchodovaniu a programom na boj proti nelegálnemu obchodovaniu s ľuďmi na obdobie 2012-2016. Smernica je zameraná na obete, ľudské práva. Je rodovo špecifická a citlivá na potreby detí. Lehota transpozície tejto smernici vyprší vypršala 6. apríla 2013. Bezodkladne komisia ako strážca zmluv pustila príslušné procesy a som rád, že vás môžem informovať o tom, že dodnes 25 členských štátov oficiálne informovalo komisiu, že plne transponovali smernicu na národnej úrovni. Len dva členské štáty komisiu zatiaľ nenotifikovali. Naše služby momentálne analýzujú informácie, ktoré poskytli všetky členské štáty. A my príjmeme všetky nevyhnutné kroky na to, aby sme zaistili plnú transpozíciu a aplikáciu práva Európskej únie. Európska komisia predloží správ Európskemu parlamentu a Rade. Poprvé, začiatkom roka 2016 prvá správa EÚ o pokroku, ktorý bol zaznamenaný v riešeniach boja proti ochrane s ľudskými bytostiami, bude predložená. Členské štáty a občianská spoločnosť tak zastúpené na platforme Európskej únie pre občianskú spoločnosť, predložili informácie koordinátorovi EÚ na boj proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami podľa článku 20. No a správa sa, správu už pripravujeme. Táto správa bude reagovať na rodový rozmer. Po druhé, Európska komisia predloží jednoto správu o článku 23 smernice v roku 2016 táto správa zhodnotí opatrenia členských štátov na držiavanie smernice proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami. Tiež zhodnotí dopady národných práv na kriminalizáciu tých, ktorí využívajú e, služby pašerákov a obeti. A bude to doplnené adekvátnymi návrhmi. Táto správa bude rovnako riešiť rodový rozmer obchodovania s ľudskými bytostiami, vrátanie opatrení na zníženie dopytu Európska, alebo smernica Európskej únie proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami stanovuje povinnosť znížiť dopyt a to to aj kriminalizácie tých, ktorí využívajú služby obetí. Smernica o sankciách proti zamestnávateľom kriminalizuje tých, ktorí vedome zamestnávajú obete obchodovania s ľudskými bytostiami, ktoré, ktorí sú, ktoré sú príslušníkmi tretich krajín. Moje služby pravili štúdiu komisie o rodovom rozmere obchodovania s ľudskými bytostiami. Zadali sme štúdiu renomovaným inštitúciám. Štúdie tiež zohľadnili odporúčanie parlamentu v uznesení z februára 2014 o sexuálnom zneužívaní a prostitúcii a jeho dopad na rodovú rovnosť. Štúdia bude finalizovaná koncom tohto roka. Európska, alebo stratégia Európskej únie na boj proti uh, uporovne s ľudskými bytostiami prišli v roku 2015, tak ako bolo stanovené v agende pre bezpečnosť a migráciu, príjmeme stratégiu po roku 2016, keď vyprší súčasná stratégia a budeme konzultovať všetkých aktérov a zaistíme, že parlament bude informovaný o aktuálnej situácii. Rodová dimenzia musí byť prezentovaná v našom prístupe po roku 2016. Dámy a páni, je absolútne nevyhnutné pokračovať v dosahovaní výsledkov. Dlžíme to obetiam, a samozrejme aj našej spoločnosti, našim deťom a budúcim generáciám. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár. Ja som veľmi rada, že sme, ste povedali, že môžeme prijať konkrétne kroky na, na znižovanie zraniteľnosti žien. To je veľmi dôležitá vec. A teraz prejdeme k rečníkom mene politických skupín. Ako prvá v mene skupiny EPP dostáva slovo pani Koraca eh, Bild. Ďakujem pekne, predsednička, ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Obchodovanie s ľudskými bytostiami eh, je moderným otroctvom, otrokárstvom dnešných eh, dní. Čísla, o ktorých ste hovorili, sú zaražajúce a ľudské príbehy sú hrozné. Skupina EPP víta vaše, vaše odhodlanie zajistiť plné, úplné nie jasnej rodovej e, perspektívy. Všetci e, vieme, že to je závažná organizovaná trestná činnosť s cezhraničným charakterom. A takto všetky členské štáty k tomu musia pristupovať. Sieť si e, vyžaduje spoločnú európsku reakciu, zvýšená policajná spolupráca, súdna spolupráca s Europolom, Eurojustom a Frontexom. Je skutočne na časte, aby sme prerušili kruh beztrestnosti. Nemôžu sa kriminálne živly skrývať v EÚ a za jej hranicami. E, my žiadame, aby ste rýchlo predložili správu o plnení a zistili jasnú perspektívu, pretože ako ste povedali, sexuálne zneužívanie je jednou z najväčších príčin obchodovania s ľudskými bytostiami. Ale tiež treba tiež zohľadniť špecifické potreby žien a dievčat a ale zodpovednosť, ako si správne povedali, musia niesť aj používateľia, využívateľia e, služieb. Treba sa zamerať na ženy a dievčatá, ale aj na migrantov. A preto vaša stratégia musí mať jasnú rodovú perspektívu. E, kriminalizácia, posilnenie spolupráce, sledovanie finančných zdrojov. Európska únia má aj naďalej nulovú toleranciu voči obchodu s ľudskými bytostiami a rodové práva musia byť aj vysoko na programe. Nikto nemôže byť zneužívaný na ceste bezpečnosti v Európe. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A slovo teraz sa v mene skupiny socialistov a demokratov dostáva pani Hannibal. Ďakujem pekne, predsednička. Ja tiež vítam slova komisára a opatrenia, ktoré budú potom prijaté. Hlavne to, že zamýšľate a chcete zaistiť, aby zodpovednosť niesli aj používateľia, klienti, využívateľia služieb, neobeti. A ako sme povedali, tak obchodovanie s ľudskými bytostiami je rodovo špecifické a postihujú hlavne ženy. Uznávame a treba, treba e, aktualizovať prístup e, aj pašerákov. Ja zastupujem Londýn, to je e, veľmi dôležité centrum pre pašerákov. No a keď sa pripravil referendum o členstve v EÚ, myslím, že bod o obchodovaní s ľudskými bytostiami dôležitým bodom v tejto diskusii. Ženy a deti sú najzraniteľnejšie skupiny, s ktorými sa zaoberáme. Je to európsky problém a myslím, že treba nájsť európske riešenia. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšou rečničkou je pani Björk. Pán komisár, ja som rada, že sa budete sústrediť a dopyt. Ale čo je dopyt v tejto oblasti? patria sem organizované alebo patria sem zločinci, ale aj muži, e, ktorí platia za sex. No a ako minulý rok e, povedala aj správa Hannibal, že nordický model kriminalizuje tak pašerákov, ako aj klientov a tento bol veľmi e, efektívny. Takže čo by mala komisia robiť, aby pomohla? Doteraz sa neurobilo veľmi veľa. Ja som počula o výskume, ktorý, ktorý bol zadaný v ktorým skupine lobbystov a nekvalifikovaných výskumníkov. Ja myslím, že toto nie je. Dobre, my nepotrebujeme, a aby som to povedal jasne, nepotrebujeme viac policajtov a hraničných kontrol. Potrebujeme lepšiu spoluprácu, aby sme vedeli, aké kroky môžeme prijať pre ženy, a dievčatá v Európe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani Bors. Sloboda pohybu medzi členskými krajinami, čo umožňuje a kriminalitu, či už sa to pácha proti mužom, ženám, dievčatám alebo, alebo chlapcom. Nie je tu možnosť a kontrola na žiadnych hraniciach a preto je jednoduché, aby ľudia boli pašovaní našom, na našom kontinente vláda Veľkej Británie hovorí, že táto politika pomáha nielen pašovaniu legálnych tovarov, ale aj ľudí. V správe z 20, roku 2014 o vyváženosti kompetencií sa hovorí, že sloboda pohybu v EÚ je zneužívaná zneužívaná kriminálnymi živlami, pašovaním falšovaných tovarov a ľudí do EÚ vaša správa hovorí, e, že že je tu nízka šanca nájsť. E, údaje Eurostatu, Eurostatu hovoria, že 68% obete tvoria ženy, ale cieľom by malo byť bojovať proti, e, proti obchodovaniu a pašovaniu ľudí všeobecne. Pravidlá pre voľný pohyb uľahčujú pašovanie a zneužívanie ľudí. My musíme prijať opatrenia, aby táto trestná činnosť logisticky bola nemožná a musíme potrestať všetky kriminálne živly a to tak, aby to odradilo všetkých ostatných len vtedy. Táto moderná forma otroctva dospie ku koncu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalšou rečničkou je pani Bizoto. Grazie, presidente. Ďakujem, pani predsedajúca. Keď hovoríme o tejto významnej téme, za prítomnosti 15 osôb je ponižujúce nielen pre mňa, ale aj pre Európsky parlament, ktorý ja a vy zastupujeme, pretože obchodovanie s ľudskými bytostiami je nepriateľná a je to hrozné aj pre túto pokryteckú Európu. Snažíme sa len za schovať za slova e, naše svedomie, ktoré je e, postriekané krvou. Naďalej tu fungujú zločinci, ktorí špekulujú s utrpením ľudí. V roku 2015 prišlo 250 tisíc migrantov do Európy. Mnohí prišli cez Stredomorie a minimálne 3 tisíc z nich zomrelo po ceste veľmi dobre vieme, akým spôsobom môžeme prijať milióny ľudí, ktorí prichádzajú z Afriky. Ale ja nechcem, aby Afrika bola e, vyľudnená, aby bola plná zástav islamského štátu. Ako zastaviť tieto cesty smrti? E, títo ľudia prichádzajú a hľadajú nádej. Ďakujem za pozornosť. Um, Pani Bizoto, je tu modrá karta. Akceptujete otázku? Pán Reserič? Ďakujem pekne. Súhlasíte so mnou, že táto strašná kriminalita, o ktorej tu hovoríme, ktorá pre mňa ako muža je to dosť taká emocionálna otázka počutu, že o čo tu ide. Súhlasíte so mnou, že možno najlepšie Riešenie je jednoducho posilniť hraničné kontroly, aby sme mohli kontrolovať, že kto prichádza alebo kto opúšťa naše krajiny. Pani Bizoto? Určite áno, musíme kontrolovať naše hranice. To od nás žiadajú naši občania, ale predovšetkým musíme zabrániť tomu, aby nelegálni utečenci odchádzali z týchto krajín a muži, musíme pomôcť utečencom, ktorí utekajú pred vojnou, ale nemôžeme pomôcť predsa všetkým. Musíme pomôcť Afričanom, ale na ich v ich krajinách. Predsa nemôžeme prispievať k tomu, aby sa Afrika vyľudnila. Ďakujem pekne. Boli ste na zozname rečníkov, už ste mali možnosť vyjadriť sa, takže nemôžem vám dať možnosť teraz vyjadriť sa formou otázky. Takže teraz dostane slovo pán Fontulis. Nech sa páči za nezaradených. Dámy a páni, nie je žiadnej pochyby, že obchodovanie s ľuďmi je strašným, e, strašnou formou kriminality a preto sa musíme veľmi snažiť obmedziť tento fenomén, ale nielen obmedziť, ale ho jednoducho úplne vykoreniť v našich súčasných časoch je jednoducho táto situácia taká, že to postihuje najviac ženy. Máme tu veľké množstvo prípadov, kde sa hovorilo, kde jednoducho vieme aj o niektorých úradníkov, agentúr štátov, ktorí spolupracujú, takže my musíme takýchto, takéto kriminálne kruhy vykoreniť Nemôžeme tu mať iba taký text, ktorý by bol iba o slovách a potom by sa neimplementoval. To znamená, musíme skutočne na národnej úrovni urobiť všetko preto, aby sme mali nulovú toleranciu k tomuto problému. Ide tu úplne základné ľudské práva, prázákladné ľudské práva a jednoducho tie sankcie a rôzne formy postihu musia byť uvalené z voči všetkým tým, ktorí sú zúčastnení na takejto forme kriminality. Hovoríme tu o obchodovaní so ženami, ale aj ostatnými formami ľudských bytostí. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pani Head. Ďakujem. Smernica o obchodovaní s ľuďmi z roku 2011 eh, čeli priamo tomu, že ide o zločin bez rozdielu e, rodu a pohľavia. Pokiaľ ide o obchodovanie, ktoré má rodový rozmer. To je najčastejší spôsob obchodovania s ľuďmi a ktorý postihuje predovšetkým dievčatá a ženy, ktoré sa predávajú a nakupujú obchodníkmi mužmi a my už nemôžeme viacej váhať pred takýmto e, zločinom. Je konečne čas, aby komisia rešpektovala aj svoj slub, že vyhodnotí aplikáciu práva smernice z roku 2011. Je čas, aby sme konečne rozhodne konali. To je minimum, čo môžeme od vás očakávať a požadovať e, sexuálne aktivity, to nie sú ľudské práva, tak treba postupovať proti obchodovaniu s ľuďmi a obchodovaniu s dievčatami a ženami. Zuber képviselő asszony, parancsoljon. E Ďakujem pekne. Je nevyhnutné, aby sme aktualizovali súčasné údaje a štatistiky o obchodovaní s ľuďmi. Máme e, štatistiky Eurostatu, ktoré sú ale z roku 2012, ale od toho obdobia sa jednak zhoršila ekonomická situácia v mnohých členských štátoch EÚ, ale zhoršila sa aj e, situácia v mnohých krajinách Afriky a Stredného východu a preto e, táto realita E, z obchodovania s ľuďmi je ešte horšia. Vieme, že takmer 80 obetí obchodovania sú ženy a dievčata. A tieto čísla hovoria sami o sebe, sami za seba. A potom vysoké percento týchto ľudí, e, týchto ľudí, ktorými sa obchoduje, sú obeťami e, sociálneho vykorisťovania. existuje priame prepojenie medzi obchodovaním s ľuďmi a sexuálnym vykoristovaním a prostitúciou. Keby neexistoval dopyt, tak by neexistoval aj obchodovanie. Mali by sme postihovať aj ďalší rečník. Pán komisár, v Stredomori zaznamenávame najhoršie prípady obchodovania s ľuďmi a hlavnými obeťami sú hlavne ženy. Z oči v oči tragédiám, ktoré tu vidíme a ktoré boli v masmédiách instrumentalizované. E, otázka je, koľko ďalších prípadov, o ktorých sa nevie, toľko žien imigra, imigrantiek prichádzajú e, tak, že sú v posledných e, týždňoch či mesiacoch tehotenstva nastupujú na lode, aby mohli porodiť v Európe. A veľmi často potom umierajú vo vlnách Stredomoria. Vieme, že minimálne 30 tisíc e, imigrantov, ktorí prichádzajú a obchodníkov, ktorí sa zaoberajú touto nelegálnou činnosťou a e, využívajú aj zdroje a mm, nelegálne financie, ktoré pochádzajú z obchadovania s drogami a so zbraniami. Musíme bojovať proti tým, ktorí majú eh, najväčšie zisky z tohto obchodovania, pretože obchodovanie s ľuďmi je najväčším a najhorším fenoménom v súčasnosti. Pani Kuneva. Ďakujem pekne, ale predsednička prerušuje. Ja sa ospravedlňujem. Teraz dostane slovo pani Farenza. Forenza, máte slovo. Presidente, io credo che... Pani predsedajúca, myslím si, že je veľmi dôležité eh, a veľmi dôležitá táto otázka komisii v členských štátoch treba monitorovať ich fungovanie. My ako parlament by sme mali špecifickejšie reagovať, rozhodnejšie, pretože právo na seba žien musí byť e, dôležitou súčasťou každej ľudskoprávnej politiky. Niekoľko otázok, e, ktoré padli v tejto rozprave. Otázka vzdelávania, výchovy, sexuálnej výchovy, o ktorej sme hovorili aj včera, aj predčerom. Ja si myslím, že toto veľmi úzko súvisí s týmto. Ja si nemyslím, že... Mm, Nemôžeme na jednej strane žiadať rodový rozmer, riešenie rodového rozmeru obchodovania s ľuďmi a na druhej strane zabraňovať sexuálnemu vzdelávania. E, keď hovoríme o obchodovaní s ľuďmi, tak musíme postihnúť hlavný, hlavne tých, ktorí e, produkujú tento dopyt, teda mužov, pretože veľmi často sa k týmto e, obetiam pristupuje len ako k telám, ale to sú ľudia, obete. Áno, súhlasím s vami. Teraz dostala slovo pani Kuneva. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Kvôli tejto situácii by som rada povedala jednu osobitnú vec. Je to skutočne veľmi zaražajúca otázka. Existuje viacero štatistík a správa, ktorú pripravujem ja. A pre výbor FAM ehm, bohužiaľ som s veľkým smutkom zistila, že tomto sektore sú ľudia, ktoré, ktorí, ktorí, ktorí sú obeťami e, obchodovania s ľudskými bytostiami, ľudia, ktorí, bez toho, aby to vedela, vedeli, zohrávali úlohu v tomto reťazci obchodovania s ľuďmi. Zaplatili prevádzačom, aby ich previedli z jedného miesta na druhé. No a výbor alebo komisia, čo robí komisia na ochranu e, obetí ktorých väčšinu tvoria ženy, opätovne zaostávame s aktuálnou situáciou, za vývojom situácie. Neimplementujeme otázky, ktoré treba na to, aby sme bojovali proti nelegálnemu pašovaniu ľudských bytostí. Samozrejme, členské štáty tiež nie sú zodpovednosť oni umožňujú, aby politika Európskej únie bola taká, aká je paradoxná, a pokritecká, čo sa týka boja proti pašovaniu ľudí. Európska únia chce vyzerať prísne riešení otázky prevádzača na druhej strane však zatváranie hraníc legálnych kanálov pre imigráciu jednoducho len podporuje eh, prevádzačstvo keď ľudia chcú prejsť z jedného miesta na druhé, je mi ľúto, ale Európska únia bohužiaľ prispela e, k prekvitaniu a rozkvetu a pašovania veľmi negatívnym spôsobom. Je už neskoro, nie je už neskoro riešiť túto otázku. To je otázka, ktorú si treba klásť a treba okamžite revidovať rôzne opatrenia, ktoré boli prijaté. Nie pre imigráciu na obdobie rokov 2012-2016 a potrebujeme kohéziu tak v členských štátoch, ako aj legislatíve, ktorá sa implementuje. Musíme mať jasnú analýzu tohto javu, tak aby sme sa opätovne neocitli e, v pozícii pozorovateľov. Ďakujem pekne. Tým sa dostávame k alebo tým sa ukončilo kolo individuálnych rečníkov a prejdeme k spontánnej časti rozpravy. Budem sa snažiť do slovo každému, ale to znamená, že budete musieť dodržať pridelený rečnícky čas a ak nie, tak to urobím ja za vás a preruším váš prejav po jednej minúte. Pani komodini, nech sa páči, máte slovo. Thank you, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja uznávam, ďakujem komisárovi za snahy na boj proti ochrane s ľudskými bytostiami. Vyžaduje si to lepšiu aplikáciu práva v členských štátoch a treba tiež zaistiť, aby obete mali náležitú ochranu. Náš boj nie je proti obetiam, ale proti obchodníkom, pašerákom a ich pomocníkom náš boj e, musí tiež bojovať online, pretože e, šíria svoje praktiky už aj cez internet. A tiež musíme e, riešiť kapacitu tých, ktorí pracujú v administratívnej správe, ktorými prichádzajú, prichádzajú do styku. A nemôžeme samozrejme zabudnúť na potrebu potrebu, situáciu ktoré z toho profitujú. Ďakujem pekne a slove Slovo teraz dostáva pani Mizi. Obchodovanie s ľuďmi je alarmujúci problém. Sú tu tisícky ľudí, ktorých predávajú aj v Európe a pracujú jednoducho v neludských, nedôstojných podmienkach potom. A ide tu obchodovanie s orgánmi a ďalšie formy kriminality, ktoré s tým súvisia. To znamená, dnes tento problém sa nielenže zhoršuje, ale aj teraz, keď hovoríme, tak sú tu ženy a deti, ktoré prichádzajú o život a to neludským spôsobom obchodovanie s ľuďmi je neakceptovateľné. Obchodovanie s ľuďmi je jednoducho moderná forma otroctva. Je to proti základným princípom ľudskosti a proti ľudským právam. A z týchto dôvodov jednoducho apelujem na komisiu a na všetky členské štáty, aby pristupovali k tomuto problému rezolútne. Treba si uvedomiť, že v tejto problematike je aj rodový problém a najviac obeťami sú teda ženy a deti. Ďakujem pekne ďalším rečníkom. Je pán Marias. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Obchodovanie s ľuďmi e, a je to jednoducho kriminalita a treba ju potrestať. A v tomto kontexte, pokiaľ teda ide o mod- najnovšiu vlnu migrácie, tak tu vidíme ešte ďalšiu dimenziu. Vážený pán komisár, my chceme poukázať aj na obchodovanie s otrokmi predovšetkým pokiaľ ide o Turecku. E, máme tu milión sírskych utečencov, ktorí sa dostali do Grécka. Takúto situáciu sme tu predtým ešte nikdy nemali. Ja som bol napríklad na ostrove Kusandas a presvedčil som sa v lete, ako situácia vyzerá. A vlastne na tomto ostrove boli tisícky utečencov, ktorí prichádzali aj z tureckej strany. Takže my sme sa tam dostali na lodi, všetko to dobre zorganizovalo, ale musí jednoducho sa zaslať do tejto oblasti, objasňovať sa vyšetrovacia misia, aby sa tento obchod s otrokmi vyriešil. Ďakujem pekne. Pán Jakovčič dostane slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Obchodovanie s ľuďmi je jedna z najvážnejších fóriem porušovania ľudských práv a máme to vlastne takmer každodenne, že sa to deje, obchodovanie s ľuďmi a skutočnosť, že sú to práve ženy, ktoré sú najviac zraniteľné, pokiaľ ide o tento fenomén. A to si treba jednoducho uvedomiť a to poukazuje na to, že tu je aj veľké pokritectvo, pokiaľ ide o formu, ako to, sa toleruje tento fenomén. Hovoríme to uplatňovaní európskeho práva, inokedy sme sa hovorili o vzdelávaní dievčat a v podstate hovoríme tu o oboch témach pravidla Európskej únie a právo Európskej únie jednoducho bohužiaľ nie sú správnym spôsobom aplikované zo strany všetkých členských štátov. Niektoré ich dokonca ani správne neaplikovali do vlastnej legislatívy. A preto by som chcel obhájiť prístup škandinávskych krajín, ktoré riešia tento problém. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pán Eterič. Ďakujem pekne. Hovoríme tu o starom probléme, o otroctve, o sexuálnom zneužívaní, v svete, kde zúfali ľudia migrujú vo veľkých počtoch. Toto je prostredie, v ktorom kriminálnici dobre sa im darí. Máme povinnosť konať, potrebujeme jasné kontroly hraníc, potrebujeme silné sankcie pre tých zlých eh, páchateľov a potrebujeme spoluprácu medzi zvrchovanými členskými štátmi na to, aby sme bojovali proti tomuto cezhraničnému fenoménu. Ale pravdou zostáva, že právny štát a predovšetkým medzinárodné právo sa dá lepšie uplatniť, ak sú efektívne hraničné kontroly. Je našou zodpovednosť pomôcť týmto ženám, týmto dievčatám, týmto deťom aby jednoducho sme urobili všetko preto, aby boli zabezpečené ich slobody a ľudské práva. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pán Polčák. Ďakujem, pani predsedajúca. Súhlasím s tým, že zaobchádzanie so ženami E, tak ako to poukázali na to kolegovia, treba odsúdiť, e, či už ide o prostitúciu alebo obchodovanie, je to novodobé e, nevoľníctvo, pašerácké siete a tak ďalej. Niektoré kolegyne hovoria o potrebe európskej solidarity pri zaobchádzaní s utečencami. Ja som prekvapený. Ráno som si pozrel ich hlasovanie pri správe kolegyne Keller a bol som prekvapený, že ju nepodporili aj niektoré kolegyne z mojej frakcie, ktoré hovoria o potrebe solidarity a ja to považujem za vyjadrenie pokritectva. Ja nechápem, ako niekto môže nabádať k európskej solidarite a potom ako e, žena nepomôže a nechce podporiť pomoc týmto ženám v niektorých krajinách. Ja to naozaj, naozaj považujem za je, pokritectvo. doamnă președintă, domnule comisar, dragi colegi. Privind acest uh, trafic de persoane și așa. Treba uznať, že skutočné čísla týchto obetí, aké sú, či máme k dispozícii štatistiky, ja si myslím, že skutočné čísla sú oveľa vyššie než tie, ktoré máme k dispozícii oficiálne, pretože obete sa boja prejaviť. Mm, neviem, akým spôsobom sledujeme ehm, jednak samotné ohlasovanie prípadov, ale aj ako ohlasujeme obete. Musíme riešiť problém pri koreňoch a to prináša aj prísne sankcie pre tých, ktorí obchodujú s ľuďmi a aj tých, ktorí E, tolerujú, lebo sú porovnateľní e, s tými, ktorí tento zločin páchajú. Je to samozrejme novodavá forma otroctva. Mohli by ste nám povedať, pán komisár, ktorý ešte, e, ktoré dva členské štáty ešte neratifikovali túto legislatívu? Pán Škripek. Floor. vážená pani predsedkynia, pán komisár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

ja bola obeťou obchodovania s ľudskými bytostiami, tak by to znamenalo, že tí, ktorí nakupujú mojej služby, tak ma zneužívajú. A to nie je jeden jediný zločin, je to viacero aktivít, ktoré sú napojené a, a sú to naše spoločnosti, ktoré to umožňujú, všetky štruktúry a návrh Európskej komisie je síce dobrý, ale vyžaduje lepšiu kontrolu aplikácie legislatívy v členských štátoch. Navyše, v prípade opakovaného znásilňovania je potrebné, aby bola možnosť e, sa prihlásiť na políciu a aby vás policajti brali ako dôveryhodného svetka, ale možno niekedy takáto obed nemá odvahu to urobiť a aj tu by mali byť e, možnosti napríklad pre tieto obete získať trvalé povolenie na pobyt. Ďakujem pekne. A slovo teraz zostáva pán Frunzulíka. E, Spravne sa, nepočul som e, presne predtým. Ďakujem pekne. Okorovanie s ľudskými bytostiami, dámy a páni, je závažné porušenie základných práv a závažná forma organizovaného zločinu, proti ktoré musíme bojovať všetkými dostupnými prostriedkami. Muži, ženy, deti, ktoré sú obeťami, si vyžadujú rodovo špecifickú pomoc a podporu. A preto musíme jasnú rodovú perspektívu eh, eh, zapojiť a treba dať a eh, zohľadňovať špecifické práva obeti prístup na základe ľudských práv sa musí sústrediť na obete obchodovania a musí odratiť od využívania služieb, hlavne od sexuálneho zneužívania, čo je najčastejšia forma. Musíme využiť spotnosti relevantných aktérov na boj proti obchodovaniu. a to, aby sme to urobili, členské štáty musia rešpektovať lehoty transpozície a plnenia a komisia musí hodnotiť čo najrýchlejšie úroveň opatrení, ktoré členské štáty prijali. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pán Frunzulika. No a tým sme sa dostali na koniec spontánnej časti dnešnej rozpravy. No a slovo dostáva pán Avramopulos a pán komisár, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne. Dovolte mi na úvod ehm, zatiaľ trochu všeobecnejšie. Ja vidím, že niektorí poslanci a poslanky Európskeho parlamentu využívajú každú príležitosť na to, aby zautočili na to, čo veľký, možno najväčší výdobytok Európskej únie, e, slobodu pohybu Európe bez vnútorných hraníc. Ja to zopakujem, že Schengen je súčasťou riešenia. Nie je to problém. Schengen nepredstavuje problém. Uplatňovaním šengenských pravidiel môžeme lepšie kontrolovať naše hranice. A dovolte mi mm, teraz sústrediť sa na bod programu. Kolegyne, kolegové, ďakujem vám veľmi pekne za túto rozpravu. Bola síce krátka, ale veľmi podstatná. My máme rovnaké názory. Rodový rozmer obchodovania s ľuďmi musí byť v plnej miere zohľadnený. Dovolte mi zopakovať to veľmi jasne. Obchodovanie s ľuďmi je zločin proti ľudským právom, tak ako to je jasne povedané v charte základných práv EÚ. Stále existuje množstvo obetí obchodovania s ľuďmi, čo je nepriateľné. Pani Bjorka, ako ste veľmi dobre viete, kriminalizácia zákazníkov a využívateľov služieb, ktorí vedome využívajú služby obeti, je opatrenie, ktoré má znížiť množstvo obetí v smernici proti obchodovania s ľuďmi. Nuže, kriminalizácia ľudí, ktorí používajú služby, vedome používajú služby obeti obchodovania. To znamená, že smernica nezavezuje kriminalizáciu ľudí, ktorí využívajú služby, vedome, ktorí využívajú služby obeti. Len to zavezuje členské štáty, aby zvážili e, kriminalizáciu a niektoré to tak spravili. Ale ako som povedal, my pracujeme na spôsoboch a opatreniach na zníženie dopytu. Európska únia už prijala veľmi rozhodné kroky musíme zhodnotiť eh, dosiahnuté výsledky, keď sa blížime ku koncu stratégie Európskej únie na boj proti obchodu s ľuďmi. Ja sa budem plne angažovať do diskusí s vami o prijatí novej stratégie v budúcom roku. Ďakujem pekne za pozornosť. La discussione è chiusa.